je k tomu treba aj veľmi veľa eh, zákonov. Ďakujem veľmi pekne, Tereza, takže týmto môžeme ukončiť tento bod programu. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme pekne eh, Tereze Jiménez Beferil. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod programu, to je výmena skúseností s pani Pijou Oberoj. Pani Oberoj je poradkyňa pre migráciu a ľudské práva eh, Úradu Vysokého komisára pre ľudské práva. Takže aby som vám uviedla tento, boj, e, tento bod, čiže je to výmena skúseností s pani Pijou Oberoj, ktorá je poradkyňou pre migráciu a ľudské práva e, Vysokého úradu komisára OSN pre ľudské práva a Sandy Blanchett, riaditeľka z UNICEFu, okrátko príde medzi nás. Ona má na starosti Eh, vzťahy s inštitúciami EÚ. A teraz eh, bude so mnou spolupracovať pani Barbara Kudická, ktorá je podpredseda kyňou výboru LIBE. 19. septembra 2016 generálne zhromaždenie OSN poriadalo generálne valné zhromaždenie, ktoré sa venovalo migrácii a utečencom. Európsky parlament sa na tomto samite v New Yorku zúčastnil a boli tam predstavitelia výboru LIBE aj AFET. Bolo vydané prehlásenie o medzivládnych rokovaniach Ide tu o prijatie v ro- dvoch globálnych kompaktov v roku 2018. Odtedy tieto výbory Libe a Feda DV sledujú tieto medzivládne rokovania a na základe spoločných stretnutí a výmeny názorov aj, mm, a je tam aj ako mm, poradca e, vyslanec e, Mexika v USA. Takže e, jasne bolo povedané, že keď e, vytvoríme režim globálneho riadenia, budeme chrániť utečencov a migrantov, a najmä tie najzraniteľnejšie skupiny ako deti. Veľká skupina týchto utečencov sú prierezovou prioritou a dnešné diskusie sú venované ich právam a teraz by som odozdala slovo pani kolegyni, aby predniesla úvodné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Eh, vážení kolegovia, ja ako predsednička výboru LIBE by som vás tiež chcela privítať na tejto diskusii o, globálnom kompaktnom, o globálnych kompaktoch, ktoré sa týkajú utečencov. Ďakujem veľmi pekne našim hostom, hovorcom z UNICEFu, ako aj pani poradkyni z, vysokého, z úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva a vítam všetkých poslancov. Európsky parlament a výbor Líbe veľkú pozornosť venoval tomuto e, procesu pri tvorbe týchto globálnych kompaktov a toto je historická príležitosť na dosiahnutie mnohých záväzkov a priorit, pokiaľ ide o medzinárodnú migráciu vo všetkých všetkých dimenziách. Ako už bolo povedané, minulý týždeň parlament prijal rezolúciu, ktorá podporuje účely New Yorkskej deklarácie pre utečencov a migráciu a v tomto zmysle toto prehlásenie ľutuje, že vláda USA skončila svoju účasť na rokovaniach v týchto, pokiaľ ide o tieto kompakty, ale toto poskytuje Európskej únii možnosť prevziať vedenie v tomto projekte a členské štáty by mali hovoriť jedným spoločným hlasom a mali by podporiť medzinárodné režimy nariadenie migrácie. Ďakujem veľmi pekne, pani Kožinská. A teraz by som odovzdala slovo našim hostom. Pani Pia Oberoj, nech sa páči, máte slovo na 10 minút maximálne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali na túto výmenu názorov. Vážené dámy a páni, ako náš e, vysoký komisár e, OSN pre ľudské práva zaslal takýto e, list a toto, je, toto sú globálne režimy, ktoré ľudia musia zmeniť svoje postoje. No, ľudské práva sú Eh, ako ústredná niť, ktoré sa tiahnú OSN a my eh, chceme, aby sme bojovali všetkými prostriedkami, ktoré sú nám eh, dostupné, aby sme chránili týchto utečencov a tieto zraniteľné skupiny. Oni tiež majú svoje práva a analytické zameranie sa na ľudské práva bolo v tomto globálnom kompakte, ktorý sa týkal migrácií a musíme sa zamerať na obsah tohto medzinárodného práva o ľudských právach. Najprv sa pozrieme na to, ako preklenúť priepasti a medzery, ktoré tu existujú, najmä e, pokiaľ ide o doplnkovosť týchto kompaktov, ako chrániť týchto migrantov. A potom sa musíme pozrieť na to, ako nájsť priestor na holistickú diskusiu, pokiaľ ide ich o, kult, o, o ich kultúrne práva a najmä zabezpečiť ochranu e, ľudských práv migrantov v ne, nedobrej situácii a tiež ako brániť ich ľudské práva. Musíme sa pozrieť na cestičky a teda na tieto trasy, na tieto vstupné Spojené štáty a na ich návraty. E, tieto migranti, ktoré sú v zraniteľnej situácii, najmä v oblasti e, zmiešaných pohybov, tu je komplikovaná situácia a na základe tejto New Yorkskej deklarácie sú tu spoločné výzvy, problémy a zraniteľnosť. Niektorí, ktorí sa nekvalifikujú na túto príslušnú ochranu, môžeme predpokladať, že títo migranti sa mm, pohybujú na základe vlastného rozhodnutia, ich motívom je zlepšenie hospodárskej situácie. Takže týchto um, pohybov, tieto pohyby a táto migrácia má viacero dôvodov, ale sú tu veľké medzery, pokiaľ ide o ochranu a plnenie definície ľudských práv. Toto odôvodnenie je, uh, spočíva v tom, že sú v zúfalej situácii a keď sa pozrieme na rámec ľudských práv, Máme aj v našich spoločnostiach marginalizovaných občanov a títo migranti sú ľudia, ktorí opúšťajú e, svoje krajiny, pretože musia, nie že by si to zvolili. Mnohí e, sa chcú vyhnúť chudobe, nedostatku potravy, nespravodlivosti, alebo sú to envi- environmentálni utečenci, alebo je to uh, E, kombinácia všetkého tohto. A niekedy sa vydajú na cestu zdraví, ale prídu e, chorí a v zlom stave. E, niektoré ženy, ktoré sú tehotné, potom ľudia, ktorí majú handicap, ľudia, ktorí sú chorí. A naša spolupráca s agentúrami poukázala na to, že je potrebné vypracovať usmernenia ktoré sa budú zakladať na medzinárodnom práve, aby sme toto pretavili do konkrétnej reakcie na ochranu týchto zraniteľných osôb. Keď sa pozrieme na stratégiu praktickej reakcie, musíme sa najmä zamerať na ochranu životov a znižovanie utrpenia. Musíme spustiť mechanizmy a vytvoriť prostriedky na to, aby právny štatút týchto ľudí bol bol zabezpečený a chránený, aby to bolo v súlade s medzinárodným právom a ochranou ľudských práv. Podlhé pohovorím o ochrane práv a prístupe k službám. Hlavný princíp nediskriminácie znamená prístup ku všetkým osobám v pohybe. Oni sú osobitne zraditeľné a preto výbor e, ECOSOC jasne naznačal, že e, migranti bez dokumentov a žiadatelia o azyl sú osobitne ohrozenými skupinami. Právo e, môže byť uznávané, le ak budú z každej zúčastnenej strany poskytnuté maximálne zdroje. Avšak toto neznamená, že by nemali povinnosť prijímať kroky dohoda znamená množstvo povinností a základný minimálny e, obsah e, jednotlivých práv zachovaný za všetkých okolností a korešpondujúce povinnosti bez výnimky pre všetky strany. Hoc aj sú tu veľké prekážky, takíto výrazne ohrození členovia spoločnosti musia byť chránené. V tomto ohľade výbor konštatuje, že potreba e, ochraňovať takéto skupiny nemusí byť vysoká. A náklady nemusia byť vysoké. Dôležité je bezplatná e, zdravotná starostlivosť, e, sanitárne služby, voda. Ale to vždycky, vždy nemusí znamenať, že sa poskytujú, poskytujú prostredky sociálnej pomoci. Treba však zvažovať rozsah mnohých opatrení, poskytnovanie dávok ako jeden e, spôsob zabezpečenie nediskriminujúcej disponibility, odstraňovanie sociálnych bariér, praktické a operatívne opatrenia na prístup k službám, zavádzanie určitých e, stien, ktoré e, sa používajú na to, aby sa bránilo k prístupu medzinárodné stratégie k verejným e, spôsobom sociálneho ubytovania a tak ďalej. Tiež by som chcela hovoriť o riešeniach. V otvorenom liste vysoký komisár hovorí o vytvorení ďalších prístupných e, migračných ciest, kde je umožnené vzdelávanie, jednota rodín a humanitárne potreby. Absencia týchto ciest povzbudzuje E, prevádzačov. Jednotlivci, ktorí nemajú veľa zdrojov, chudobní a marginalizovaní, tí, ktorí trpia diskrimináciou kvôli svojmu veku, sú osobitne zasiahnutí nedostatkom potrebných kanálov. Ďalej sú tu i rôzne bariéry. Preto vítame, že v svojich cieľoch globálny kompakt pre migráciu dáva krajinám povinnosť aby adaptovali e, cesty primeraným demografickým spôsobom, aby sa optimalizovali schopnosti a zlučovali rodiny. Regularizácia by sa mala diať e, v dostupnom čase, aby sa riešili ich potreby súčasne, uznávajúc výhrady suverennosti štátov, Mal by tu byť jednotný záber a podmienky, za ktorých sa budú navracať, eh, ak by to neboli opakované cykly a opakované zneužívanie ľudských práv. Tu ide o zodpovednosť krajín hľadať riešenia, mechanizmy pre právny štatút pre tých, ktorí sa nemôžu navrátiť kde ide o dlhodobé stále mechanizmy na základe základné e, zákazy e, proti refultu, výlučné humanitárne víza alebo humanitárne a migračné e, trasy. V takých prípadoch to nie je želateľná e, opcia. Trvalo udržateľná reintegrácia by mala byť princípom záverom, hoc aj jednotliví migranti sú v centre eh, analýzy a eh, reakcie. Tento kompakt musí riešiť všeobecné spravovanie, systematické politiky, nie inherentné nedostatky, ktoré vedú k zraniteľnosti pre ľudské práva, ktoré sú nám dnes príliš viditeľné. Pozrime sa na to, že to boli práve tieto pohyby, ktoré mnohých ohľadoch viedli medzinárodné spoločenstvo, aby liečali momentálne výzvy. Európa s dobrými postupmi, ako je dodatočná ochrana, regionalizácia, ochranné e, valy, je naozaj šampiónom, priekopníkom v tejto oblasti a túto úlohu musí naďalej zohlávať. Nesmie sa ustúpiť do exkluzivistickej pozície. Vysoký komisár vyzval ľudí k hľadaniu vyššieho princípu pre migrantov, lepšie možnosti e, otočenia verejnej retoriky a slovami i činmi ukázať, že my všetci, občania i migranti, máme viac spoločného než toho rozdielného. Ďakujeme pekne. Pani Blanche prichádza, takže ja by som možno položila e, otázku pani Veržia až na konci. Takže, pani Blanchet, vy vítajte, riaditeľka UNICEF pre vzťahy s inštitúciami. Prichádzate z konferencie Eh, ja som Natalia Lonso, som z UNICEFu, zastupujem pani Blanche. Prehovoríte však v jej mene. Nebola, nemohla prísť. Verím, že to bude veľmi zaujímavé. Nech sa páči, maximum 10 minút. Vítajte na tomto zasadnutie. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa. Chcem hovoriť o utečencoch a migrácii v súvislosti tohoto globálneho kompaktu. Treba pokračovať v dobrých skúsenostiach, ktoré tu už máme, pretože o migrácii sa dá povedať, že riešenia už existujú. Je tu množstvo dobrých riešení. By sme chceli rozširovať v globálnom rámci. Odprezentujem vám zo pár čísiel a k ním zo pár komentárov. Čo je dôležité pre deti? Asi 50 miliónov detí migruje alebo je e, nútene e, premiestnených. Toto je len špička ľadovca, pretože nezapočítavame e, migrujúce deti, ktoré zanechajú kvôli rodičom, ktorí odišli Mnoho detí je premiestnených interne. Poznáme konflikty, nestabilitu ako príčiny migrácie, porušenia práv detí. Avšak, akékoľvek sú tu dôvody, odkiaľkoľvek pochádzajú, kam smerujú, deti sú deťmi a to je na prvom mieste. Toto si treba pamätať. Či už sú utečencami, migrantami, či sú v legálnej alebo dokumentovanej situácii, majú právo na všetky práva bez diskriminácie či výnimiek. Všetky vlády tu znášajú zodpovednosť na svojom teritóriu bez ohľadu na pôvod. Takže globálny kompakt má dobré, alebo poskytuje dobré príležitosti na spoluprácu pre mobilitu ľudí v budúcich rokov. A teraz kľúčové e, do, na deti dopadajúce faktory. Poprvé, rozširovanie regulárnych migračných e, vzorcov a štatúty. Spomeniem najmä to, ako to dopadá na deti. Prečo je to také rozhodujúce pre deti? Mnoho detí nemajú na výber, dostávajú sa na cestu a e, e, pracovné e, trasy s cieľom zjednocovať rodiny a nasledovať za prácou. Tým pádom sú deti mimo svojich rodičov. Ďalej otázka intaktnosti rodín. Na toto majú všetky deti právo. Treba ak sa predchádza bráni tejto jednote rodín, tým cestám spájania rodín, už tak to je e, zvýšené riziko pre, ďalšie zvýšený faktor e, riziko pre deti. Navyše, ak budeme mať efektívny systém zjednocovania rodín, zjednoduší to sociálnu integráciu a ako už e, bola povedala predrečníčka, piatý cieľ už tak to je e, e, riešiť túto otázku zjednocovania a potom flexibilnejšie trasy a to naozaj podporujeme. Druhý bod je otázka z, e, zadržiavania v táboroch a alternatívy k tejto forme. Prečo imigrácia detí a teda ich zadržiavanie je naozaj na škodlivú, škodlivý faktor. Možno viac ako milión detí sú vo svete zadržiavané v táboroch tým či oným spôsobom kvôli ich migračnému pôvodu. Bez ohľadu na poviedky, v ktorý, na podmienky, v ktorých sa nachádzajú, má to negatívny dopad na e, ich rozvoj a na ich zdravie. Prečo je tu taký odpor voči e, skončeniu takýchto praktík. už tak očividne sú tu tri argumenty. Poprvý, ten prvý hovorí, že toto zadržiavanie budeme používať len ako e, extrémnu poslednú možnosť. Nuž tak možnosť zadržiavania detí ako opatrenie e, posledného typu sa e, podľa dohovoru o právach detí môže použiť len v kontexte e, trestnoprávnych procesov mladistvých. Druhý argument je, e, kde, zadržiavanie, kde e, je dosť dôkazov o tom, že to nie je efektívna politika, ako znie často ten argument. Hovorí sa, že sú tu alternatívy, napríklad komunitárne riešenia, ktoré sú lacnejšie. Takže tu ide o náklady, nie je to efektívne a určite to nefunguje pre deti. A tretí argument eh, k zadržiavaniu eh, migračných detí, nie sú to opatrenia efektívne. Ako sme už spomenuli, je to eh, lacnejšie, ale efektívnejšie pri hľadení riešení. Sú tu veľmi dobré skúsenosti mnohých krajinách Európy sú efektívne alternatívy k zadržiavaniu v táboroch. Napríklad Malta má také možnosti, vytvára e, recepčné alebo príjímacie centra. Pokrok je i v Taliansku, kde je nový e, zákon pre deti bez prievodu. Znižuje to čas, v ktorom sa deti nachádzajú v tých záchytných táboroch tu e, UNICEF je preto za tento globálny kompakt, aby sa hľadali alternatívy, ktoré budú prístupné, disponibilné, lacnejšie a lepšie fungujú pre deti. Konkrétne by sme radie videli národné e, akčné plány, ako sa posunúť progresívne k skončeniu migrácií detí, zadržiavaniu detí v týchto imigračných otázkach. Posledná vec je otázka návratov ako tieto možno učiniť trvalo udržateľným spôsobom. Vítame iniciatívu o globálnom kompakte, konajúc v najlepšom záujme detí. Každé dieťa by malo byť posudzované, e, aké sú najlepšie záujmy pre toto dieťa, kým sa prejde e, k určitej e, akcii toto by sa mohlo meniť podľa úrovne špecifického procesu, procedúry, ktorá sa rieši. Nad rámec otázky najlepších záujmov radi by sme tiež videli určité štandardy, pokiaľ ide o bezpečný a dobrovoľný návrat detí do krajín pôvodu. Prezentáciu uzavriem slovami toto sa deje na globálnom spôsobe, kde EÚ a Európsky parlament môžu prispieť k zmene v týchto rokovaniach, núže. Radi by sme videli, aby EÚ a jej členské krajiny e, ukazovali ambíciu byť priekopníkom v tejto oblasti, avšak takisto poskytovanie skúseností v európskych projektoch, kde sa bude spolupracovať e, na globálnych výzvach to bude vždy účinnejšie, keď sú tu hlavne problémy prihraničné. Je teda zjavné, že migrácia a, pre, a e, nútené presuny sú naozaj výzvou, treba ich e, udržateľne zm, zvládať, treba mať efektívnejšie opatrenia týkajúce sa ľudí, ktorých, teda, zamerané ľudí, ktorých sa to týka Globálny kompakt poskytuje dobrú možnosť na e, z, zosilnenie európskej skúsenosti. Radi by sme, aby zostávala táto medzinárodná perspektíva. Migračná agenda je v popredí európskych e, e rozpráv, avšak je dôležité povedať, že čokoľvek e, negociujeme globálne, musí mať dopad i v členských krajinách Otázka migrácie a zadržiavania. Ak globálny kompakt umožňuje zadržiavania detí e, z migračných dôvodov, kde krajiny môžu obhájiť oveľa horšiu úroveň praktík, musíme sa zamýšľať nad tým, že čokoľvek sa vynegociuje v rámci v širšom, musí sa vzťahovať na všetkých. Chceli by sme členské krajiny EÚ i samotnú EÚ nabájať, aby sa naďalej pozitívne angažovali. A ešte raz tri kľúčové body na záver teda. Ako e, legislatívci, ako zákonodarcovia, obhajcovia ľudských práv, boli by ste, mali by ste byť v stave hľadať takýto prístup pre budúci finančný rámec Radi by sme vám e, odporúčali, aby ste prijímali konkrétne kroky, aby sa to vystupňovalo globálne. A myslíme si, že vaše, vaše angažovanie sa v budúcich rokoch bude dôležité, ak chceme sa zastávať e, ochrany detí. Ďakujem. Welcome. Ďakujem pekne. Chcete sa ujať slova? Mám minútku či dve, alebo budete hovoriť neskôr? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Volám sa Blanchet a predstavujem, zastupujem UNICEF, ospravňujem sa, ale zúčastnila som sa na konferencie o Sýrii. Otázka e, Jordánsko, alebo iné krajiny, takže je to vykričník v tom zmysle, prečím utekajú tieto deti. Chcela by som sa dotkať jednej veci. E, Rada pre ľudské e, práva prijala rezolúciu o ochrane detí v humanitárnych podmienkach Európska únia spolu s e, ostatnými členskými krajinami OSN rozhodli o tom, že e, e, deti by sa nemali zadržiavať, takže je to veľmi potrebné pre vieryhodnosť Európskej únie, teda aby pri interných akciách sa brali do úvahy aj externé faktory. To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujeme pani Blanchet. A slovo teraz dávam členom, ktorých e, tu dnes máme. Pani Veržiat. Dobre. Áno, ďakujem pekne. En, en préambule que moi j'avais lu avec prvom rade chcem povedať, že som si prečítala s veľkým e, záujem, e, s veľkým záujmom som si prečítala ten text generálneho tajomníka. Migrácia musí byť všetky zúčastnené strany pozitívna. Vy ste už povedali, že Európska únia celkom iste zohráva dôležitú úlohu. E, v prípade, ak aplikuje dobré postupy. Čiže ak sa nesústredujú iba na čísla, ktoré nezodpovedajú realite vo svete. Ja sa teším, že v tomto zmysle um, máte mnohé dôležité prvky v našom uznesení. Nezabúdajme na to, že sme prvým kontinentom, pokiaľ ide o obyvateľov 60 či 80 miliónov migrantov, teda vzhľadom na počet obyvateľov. Takže naozaj sa musíme pozrieť na to, aké sú pomery a musíme to vidieť v kontexte. A druhý prvok, ktorý je taký očividný, Totiž treba dávať pozor aj na slova. V prípade, ak hovoríme o irregulárnych migrantoch, nesmie zabúdať na to, že väčšina migrantov mení krajinu aj regulárnym spôsobom, takže treba byť veľmi opatrný, ako používať e, slova. Totiž e, z nás ovplyvňuje stále táto diskusia, ak nemyslíme na vynútenú diskusiu. Sú tu ľudia, ktorí sú nútení teda v tomto e, migračnom kontexte. Takže celá táto záležitosť je však šancou a je súčasne možnosťou. Vy ste povedali, e, že existujú legálne migračné cesty práve pre tých e, chudobných a znevýhodnených osobitne teda pokiaľ ide o ohrozené skupiny, to má veľký význam. Veľmi pozorne som načúvala, keď ste hovorili o situácii detí. Musím reagovať ako francúzska. Veľmi ma mrzí, že návrh zákona, ktorý bol práve prijatý vo Francúzsku, potvrdzuje, že vo Francúzsku e, deti e, môžu e, zadržať, ak je to správne, tak e, hovorí sa to v zmysle e, dobrá pre deti, aby sa neoddelili od svojich matiek. No, bolo by dobre, keby ste vy povedali, ako interpretujete blaho detí. Je to niečo, čo my veľmi ľutujeme. Tu sa prekračuje červená čiara ak sa opravňuje politika, ktorá je v mojom pohľade represívna. Ďakujem pekne. Pani Georg. Budem hovoriť po švedsky, takže prosím vás, dajte si sluchadla. Trošku počkam. Dobre, takže v prvom rade sa chcem srdečne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás. Pracujem vo výbore LIBE a zaoberám sa s reformou azylového systému. Sem spadá aj otázka globálnej dohody pre utečencov a migrantov. Chcem povedať, že tak ako iní kolegovia už eh, vyjadrili, musím predsa len konštatovať, že tu máme rôzne paradigmy. Hovorí sa napríklad o tom, aby sa riadil migračný príliv, aby sme to zvládali. A zastávam názor, že je tu snaha túto celú prácu vložiť do istého rámca. A my tu chceme stanovovať pravidlá, ktoré by mali platiť aj pre tretie krajiny. Treba zabezpečiť hranice, musia sa kontrolovať, musia fungovať hliadky, to všetko treba zabezpečiť. Toto stále opätovne počúvame. Ja si myslím, že tieto paradigmy by sme nemali tak jednoducho prijať. Jednoducho takým spôsobom to nemôže fungovať ďalej. Ako už kolegyňa povedala, e, v posledný týždeň sme prijali uznesenie v parlamente. Išlo tu práve o tú globálnu dohodu. My sme hovorili, že sú tu dôležité otázky ochrany detí. Hovoríme tiež o tom, že mnohé veci sa musia ešte vyriešiť, takže uznesenie bolo veľmi dobrou vecou, ale v praxi nám chýba ešte korektná realizácia. Jednoducho stále vidíme, že tá interná práca e, v súvislosti s azylovým systémom a zákonodárstvom a tou prácou na tvári miesta nie vždy ladí. Tak hovoríme o legálnych cestách. Je to niečo, čo žiadal opätovne parlament. Tam ešte vidíme veľa medzier musíme zohľadňovať každé jedinké dieťa. Hovoríme o prístupe k určitým službám, napríklad pokiaľ ide o zdravotníctvo alebo iné služby, na ktoré majú migranti právo. A vidíme, že opätovne sa diskutuje o reforme platných právnych predpisov. Čiže ako postupovať v prípade detí, tak e, e, ako teda, e, ak sa majú deti zadržať, ako ich zadržiavať s násilím, treba ich zobrať do rúk, alebo aké opatrenia sa tam budú aplikovať. Ja si myslím, že je to naozaj veľký boj, ktorý budeme musieť viesť, aby sa tieto deti nezadržiavali pretože tieto deti, ktorí tak e, povediac prichádzajú z pekla, zažili traumu, nemôžeme takto zadržiavať. Budeme musieť viesť silnejší boj tu v Európskej únii, pretože v opačnom prípade nebudeme dôveryhodní Nazdávam sa, že naša práca v medzinárodnom rámci je tiež dôležitá, ale zase my sami musíme začať sami o seba v tejto našej internej práci. To, čo ste všetci povedali, je e, dobrá tá hlavná otázka, ktorú si musíme dať, ako by sme mohli dospieť k lepšej spolupráci. Ďakujeme pekne, pani Bjork. Nech sa páči a teraz by som dal slovo predstaviteľovie SVČ, pánovi Jonasovi Jonesovi, šéfovi divízie multilaterálne vzťahy. Máte prosím slova na 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať za pozvanie na túto veľmi dôležitú dnešnú diskusiu spolu s UNICEFom a s s úradom e, zástupkyne úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. E, ceníme si e, tú snahu obidvoch výborov sledovať obidve globálne dohody a vítame prijatie uznesenie Európskeho parlamentu minulý týždeň, čo takisto podporuje záväzok úzko spolupracovať s Európskym parlamentom v tomto ohľade. Migrácia je v skutku globálnou otázkou. Je to kľúčové pre Európsku úniu, aby New Yorkská deklarácia sa dostala na všeobecnú agendu. ide o solidaritu, zdieľanie, zodpovednosť, multilateralizmus a angažovanosť. To sú tie vedúce princípy, že smerom ku globálnemu rámcu o migráciu. V ostatných eh, rokoch eh, sme vychádzali v našej, v našej e, stratégii teda na prvom mieste prvou prioritou bola záchrana životov, išlo nám o ochranu utečov, bojovať proti obchodovaniu s ľudí a vytváranie tých legálnych cest príchodu do Európy, ďalej financovanie e, e, tých e, nových nástrojov ako investičný plán, respektíve trust fondy, ďalej vytváranie toho komplexného prístupu k utečencov, keďže bereme do veľké čísla, ktoré prichádzajú do Európe. Sme ochotní prezentovať, teda premietnúť toto do praxe. Takisto práca, spolupráca s Africkou, no s agentúrou, s konjunktúrami je súčasťou nášho partnerstva na globálnej úrovni. Globálna dohoda je unikálnou šancou ako zdieľať lekcie, ktorým sme sa naučili, kde sa načúva potrebám iných. Dve globálne dohody prezentujú rámec medzinárodnej spolupráce, ktorá nás bude viesť v ďalších desaťročiach tak to je jasný európsky záujem v prospech eh, tejto globálnej dohody. V prvom rade je to o ľuďoch, ako sme počuli od eh, pani vysokovej predstaviteľky Mogherini Ehm, máme pritom rešpektovať a dotvára to aj na ehm, základe fungujúcej solidarity. No pokiaľ ide o návrh globálnej dohody o migrácii, vítame, že sa to sústreďuje ehm, predovšetkým na ľudí. Je to veľmi senzitívne, hlavne pre ľudí v zraniteľných podmienkach ďalej do úvahy musíme brať ochranu detí, e, včítanie detí bez prievodu, teda tie deti, ktoré sú oddelené od e, svojich rodin, e, rodín. Ďalej vítame, že súčasný náčrt globálnej dohody sa vzťahuje na príslušný zákon a existujúce štandardy Takisto e, vítame odkaz na to, aby sa e, rieš, riešila nediskrim, nediskriminácia, teda v tom zmysle, pokiaľ ide o e, vek, pohľavie, pôvod dieťaťa. A teraz sme dosiahli ten finálny moment, prešli sme už cez rokovania, a e, konzultujeme o obidvoch dohodách vďaka e, veľkej angažovanosti. Je to odraz legislatívnej politiky EÚ. Vidíme šancu e, dostať sa ku dohode, ako manažovať túto ľudskú mobilitu. Ako som už povedal, sme veľmi radi, že budeme spolupracovať s inými partnermi, partnermi ako Európsky parlament a takisto naši, s našimi partnermi, ktorí sú prí, prítomní, aby sme koncom roka prijali e, pozitívny výsledok tejto našej činnosti. Ďakujeme pekne, pán Johnson. A na niekoľko minút dám teraz slovo našim hosťom, najprv pani Blanchet. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa dotkla niekoľkých bodov. Myslím si, že hlavne máme vychádzať z dohody o právach detí. Šlo o ratifikáciu strany všetkých členských krajín a dúfame, že Európska únia bude ratifikovať túto dohodu. Tento, tento dohovor je dôležitý kvôli povinnostiam, ktoré členské krajiny prevzali tak ako povedal predstaviteľ ESF, že je dôležité, aby sa do úvahy brali e, faktory, ktoré sú najlepšie pre deti. Tieto zadržiavanie deti v kontexte migrácie e, nikdy nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Zdôraznilo sa to už niekoľkokrát výborom pre práva detí, čiže zadržanie v kontexte e, migrácie nie je nikdy dobré. Je veľa e, krajín EÚ, ktoré majú veľmi dobré postupy, ktoré sú efektívne, ktoré sú z hľadiska nákladov efektívne a môžu ich prevziať iné krajiny. Ako moja kolegyňa povedala, je dôležité, aby na medzinárodných fórach aby sa Európska únia držala týchto princípov, tak ako to bolo na Rade pre e, ľudské práva, keď hovoríme o využití toho zdržiavania, hovoríme niekedy v súvislosti s inými krajinami. Predstavte si, e, napríklad, e, predstavte si to v kontexte Líbie keď sa zastávame istých e, princípov mimo Európskej únie a ráme e, so silnými princípami a hodnotami Európskej únie, tak je to zakotvené v Lisabonskej zmluve, podobne ako aj v charte základných práv. Európskej únie sú dobré praktiky, radi ich budeme zdieľať s Európskym parlamentom, ale na istých iných miestach sveta je veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, ako miestne orgány sa chopili iniciatív na to, aby integro, integrovali migrantov, aby mali prístup k vzdelávaniu, k sociálnej ochrane, ku zdravotníctvu Takže je to koherencia medzi externou agendou a medzi internou musí byť veľmi silná, keď nám ide o dôveryhodnosť, pretože to má dopad aj v iných krajinách, teda mimo Európskej únie. Rátame s Európskou úniou, rátame s hlavnými hodnotami, budeme ochraňovať práva všetkých ľudí, osobitne detí na globálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne pani Blanchet. Nech sa páči, ďalšia účastnička bloku. Ďakujem za e, túto veľmi zaujímavú diskusiu. Chcem sa dotknúť niekoľkých bodov, budem odpovedať na niektoré otázky, ktoré ste mi dali. Takže vítam vyhlásenie o tom, že Európska únia chce dodržiavať otázku, dôležitosť otázky ľudských práv pri tých rokovaniach. Je teda dôležité, aby to bol počuteľný hlas, aby sa na dobré praktiky, ktoré pozorujeme v rôznych e, justíciách Európskej únie. Chceme naliehať na to, aby e, sme riešili aj praktické detaily globálnych dohôd, konkrétne napríklad zdržiavanie detí, o tom hovoril kolega. Vychádza sa z predpokladu, že každý má právo na slovo, musíme byť opatrní, pokiaľ e, sa bráni tomuto právu. No a takisto pokiaľ ide na návrat, pokiaľ ide o návrat, pokiaľ ide o, o chápanie toho, že Európa zvažuje o tom, kedy ľudí vrátiť alebo nevrátiť. Takže to bude tiež patriť ku detailom tejto globálnej dohody o utečencoch. Ďalej, pokiaľ ide o regulárnosť, regularitu, alebo teda e, kontrairogálna migrácia. Nie, nemožno povedať, že migrácia je vždy irregulárna. To my vieme, ako ste aj vy povedali, je uznávané v Európe, že čo, aký veľký príspevok môže migrácia mať my často hovoríme o irregularite e, migrácie na základe faktu, že naozaj sú veľmi marginalizovaní. Ale podmienky, v ktorých e, sa presúvajú, kde pracujú a zdržiavajú sa naozaj, vyvolávajú veľké obavy. No a e, otázka je, ako e, zmeniť náš tón, našu retoriku v súvislosti s migráciou. Ja hovorím o príspevkoch migrácie, tá teda pozitívnych, o plusoch migrácie. No a e, malo by to byť e, zreteľné aj v tom, ako sa o migrácii vyjadrujeme. Nie je dobré používať kriminalizačné praktiky. Nemôžeme predsa tvrdiť, že migranti e, sú páchatelia trestných činov A ja by som chcela skončiť s jednou otázkou, ktorá sa týka systematickej povahy konverzácie, ktoré vedeme o tomto systéme. Chcem povedať, že predsa nemôžete bojovať e, proti prevádzačstvu, ak nemáte legálne cesty. Suverenita je o tom, ako vy interpretujete suverenitu. Ďakujem. Suverenosť. To you both. Because, uh... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne pani Oberoj. Bolo to naozaj veľmi inšpiratívne, bolo to veľmi dôležité. A e, dôležitá je aj tá úroveň zodpovednosti, takže Teraz by som dala pani Kužinskej slovo. Áno, veľmi stručne, pretože už nemáme dostatok času. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu, ktorá poukazuje na dôležitosť tejto záležitosti a vôľu Európskeho parlamentu hrať túto dôležitú úlohu, pokiaľ ide o tieto globálne kompakty, o migrácii a utečencoch. Toto má veľký potenciál zlepšiť situáciu utečencov, ale nebude to jednoduchá úloha. Toto je v súlade s prehlásením členských štátov, ktorí musia hovoriť jedným hlasom, musia mať jedno stanovisko a budú podporovať tieto rokovania. Môžem vás ubezpečiť, že Výbor Líbe bude v tomto naďalej pokračovať. Necháme si to naďalej na programe a budeme spolupracovať s ďalšími výbormi. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja len zdieľam tento názor s vami. My budeme prítomní aj v Marrakeši, pokiaľ ide o konečné prijatie globálnych kompaktov a budeme to naďalej sledovať. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť, za vašu prítomnosť a za vašu angažovanosť v tejto záležitosti. Veľká vďaka.